úrady e, dali žiadosť na zbavenie imunity Viktora Uspavčisa v zmysle článku 9 odsek 1 rokovacieho poriadku. Táto žiadosť bude postúpená e, výboru pre právne veci e, od frakcie EFD.